Budeme teda hlasovať zajtra o 9.30 o 11.30. A teraz prejdeme k ďalšiemu bodu dnešného programu. Je tu vlastne o správu pani Esaje, klasifikácia, označovanie a balenie látok a zmesí. Takže najprv by som týmto dala slovo pani spravodajkyne, aby sa e, vyjadrila. Máte 4 minúty k dispozícii, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani e, predstavujúca, pán komisár, toto je veľmi technická správa a chcela by sa poďakovať jedným spravodajcom za veľmi dobrú spoluprácu. A chcem poďakovať e, svojim asistentom a komisii za expertné poznatky a trialog. O čo tu teda ide? Toto je otázka označovania a balenia vychádzajúca z nariadení. Ehm, z globálneho harmonizovaného systému, to je systém OSN pre uznávanie a označovanie nebezpečných chemikálií, ehm, aby bola zaručená informovanosť spotrebiteľa. Súčasný systém je nebezpečný. Chemikálie, ktoré sa vyrábajú, E, nie sú všetky známe spotrebiteľom, nepoznajú ich podľa nejakých konkrétnych označovaní a názvov a preto informácie pre spotrebiteľov by mala byť komplexnejšia. Potom, čo sa pridalo toto nariadenie, schválilo toto nariadenie, vysvetlo, že niektoré e, technické doladenia sú predsa nevyhnutné, pretože je tu odkaz na odvolávky na únijnú legislatívu o chemickom označovaní a takmer všetky pozmeňujúce návrhy sa zaoberajú týmto odborným a technickým doladením príslušného právneho aktu. E, táto odvolávka na 5 rôznych smerníc o chemickom označovaní a prispôsobenie jemné doladenie názvoslovia nevyžaduje žiadne zmeny, čo sa týka rozsahu pôsobnosti smernice a nemení ani úroveň ochrany Takže si myslím, že to je čosi, čo, eh, v čo by sme mohli vstúpiť do ďalšieho kroku. Máme pocit, že je dôležité, aby v dôvodovej správe sa riadne vysvetlilo, že sa pozoroval technický rozvoj a 5 smerníc, ktoré už existujú, by bolo treba zrevidovať a navyše pravidelne ich revidovať, aby bolo možné prispôsobiť legislatívu súčasnému stavu a zaručiť náležitú úroveň ochrany tam, kde ľudia narábajú so chemickými látkami a s ich zmesami na pracoviskách. Navyše by sme chceli e, upriamiť vašu pozornosť na isté povolania a robotníkov v týchto povolaniach, ktoré, ktorí každodenne sú v styku s takýmito chemikáliami a zmesami a veľmi často bez potrebnej ochrany. Najmä takúto ochranu treba uplatniť v takých prípadoch, keď títo pracovníci sú tehotné ženy alebo dojčiace matky, keď sú to mladí robotníci alebo robotníčky, pretože tam je nebezpečenstvo že môžu ešte horšie reagovať na nejaké prchavé zmesy a chemikálie. Toto by sme chceli dodať prostredníctvom pozmejúceho návrhu do odvolávok. Ochrana na pracovisku je niečím, čo by nemalo byť bremenom navyše, pretože tento text nám poskytuje veľmi dobrú oporu pre ochranu robotníkov. Malé a stredné podniky nebudú nadmerne zaťažené administratívou. Na druhej strane nikdy netreba podceňovať ochranu na pracovisku a ani vnímať ochranu na pracovisku, ochranu robotníkov na pracovisku ako nejaké zbytočné bremeno, či už je to malý podnik alebo veľký podnik. A teraz má slovo pán komisár Láslo Andor. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, ctené poslankyne, ctení poslanci Európskeho parlamentu. V mene komisie chcem povedať, že je mi potešením, že mám príležitosť prediskutovať si s vami predložený návrh. Návrh na túto smernicu je výsledok vynikajúcej práce, ktorá bola odvedená na všetkých úrovniach. Komisia oceňuje príspevky e, príslušných inštitúcií a verí, že záverečný text odráža spoločné ciele a to je ochrana e, robotníkov proti rizikám na pracovisku. Tento pokus o spoluprácu Eh, rada odobrila v prvom čítaní. Kynia pracovala v úzkom prepojení na radu, aby dnes predložila do snemovne spoločný odsúhlasený text, ktorý zaručí pokračovanie vysokej úrovne ochrany eh, robotníkov na pracovisku proti rizikám expozície chemikáliám na pracoviskách. Dohody, ktoré boli podpísané počas rokovaní, majú za následok text, ktorý nie je len zretelnejší, jasnejší z právneho hľadiska, ale sa aj ľahšie chápe, čo je významný príspevok k uľahčení transpozície a uplatnení tejto právnej normy na národnej úrovni a zlepšení ochrany pracovníkov na pracoviskách. Potreba vzniku tejto smernice vyplýva z prispôsobovania nového systému v Únii. Je to systém pre balenie, označovanie chemikálií. Tento nový systém bol prijatý v roku 2008 a čoraz výraznejšie sa bude uplatňovať v praxi v nasledujúcich rokoch. Tento nový systém, ktorý bude realizovaný, v Európskej únii je systém e, klasifikácie a označovania chemikálií, ktorý je medzinárodne harmonizovaný. Táto smernica nielen zabezpečuje vysokú úroveň ochrany pred rizikami na pracovisku, ale prispieva významne aj k globálnemu prístupu k terminológii názvosloví používanom pri e, názvoch chemikálií. Je to vynikajúci príspevok k zlepšení vzájomného porozumenia o riadení rizik súvisiacich s chemikáliami nielen na únijnej úrovni, ale aj s našimi kľúčovými obchodnými partnermi na celom svete. Na podporu tejto iniciatívy komisia vydala množstvo pomocných materiálov, ktorí pomôžu zamestnávateľom a pracovníkom e, uplatniť v praxi a transponovať všetko to, čo je súčasťou chemického balíka do praxe. Tieto usmernenia sú k dispozícii na stiahnutie zdarma na stránkach Európskej komisie. Boli vypracované po pripomienkovom konaní s tripartitnými partnermi. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem vám, pán komisár. A teraz rečníci za politické skupiny. Začíname kolegom Kristensenom. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, za slovo, za spoluprácu prácu so spravodajcom. A je to, musím povedať, že to je e, veľká priorita pre socialistov a demokratov a vždy bola. Každý zamestnanec má právo na také pracovné podmienky, ktoré uplatnia bezpečné podmienky práce. Nikdy sa to nevnímalo ako administratívne e, bremeno. A má to len posilniť sociálny dialog to, že sa môžu uplatniť hlasy pracovníkov i zamestnávateľov, to treba, tomu treba len zatlieskať. Keď že je to vlastná iniciatíva rezortu, znamená to, že sa uplatňujú práva ľudí a komisia by mala takto pristupovať aj k rozhovorom s pracovníkmi, aj so zamestnávateľmi, v rámci sociálneho dialogu. Každý musí prijať svoj diel zodpovednosti. Chemické látky, bálenie chemických látok, klasifikácia, to je niečo, na čom som aj ja pracoval. Nikdy by sa to nemalo vnímať ako administratívne bremeno alebo z hľadiska nákladov na tieto opatrenia. Tieto e, ochranné opatrenia by sa mali vždy uplatniť. Nikdy by sme nemali pripustiť výhovorky, e, že sa neuplatnili. Tým sa vyhneme zraneniam a chorobám na pracovisku, najmä pri mladých pracovníkoch, ktorí sú na, e, mimoriadne zraniteľní. Ľudia, ktorí pracujú v továrniach, e, pracovníci v e, kaderníctvách a holictvách sú vystavení chemikáliám bez toho, že by vedeli, aké riziká tým podstupujú. Preto je veľmi dôležité uvedomiť si, že máme pred sebou boj, ktorý má za cieľ ochranu pracovníkov Európskej únie. Ďakujem. Pani Harkin, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem aj spravodajkyni za jej pragmatický prístup, ktorý zaujala k tejto právnej norme. Ja si myslím, že tu zvyšujeme um, nariadenia o ochrane zdravia na pracovisku. Um, v Únii sme prijali globalizovaný systém klasifikácie a označovania uh, v roku 2005. To je dôležité pre ochranu zdravia na pracovisku na únijnej úrovni aj na celosvetovej úrovni. Máme 5 smerníc o ochrane zdravia, ktoré stále však využívajú staré odvolávky, staré odkazy, preto potrebovali byť prepracované a prispôsobené novej legislatíve. A to sme práve urobili, aktualizovali sme odvolávky a odkazy, ako i názvoslovy, aby sa v nich odrážalo to nové, čo sa teraz používa. Súhlasím so zoznamom zraniteľných pracovníkov, veľmi mladí, tehotné pracovničky a tak ďalej to tam naozaj má svoje miesto a takisto vám som rada, že prišlo odporúčanie o, m, týkajúce sa toho, že usmernenia sú k dispozícii pre všetkých, ktoré, ktorí majú o nezáujem. Vyjasnili sme, že bezpečnosť pracovníkov nie sú prekážkou pre podnikanie, ale sú jeho základom. Ďakujeme pani Harkin. Teraz má slovo pani Zuber. Obrigada, senhor presidente. É sempre positivo. Ďakujem, pani predsednička. Je veľmi pozitívne, že budeme mať takú legislatívu, ktorá podporí bezpečnosť a zdravie e, pracovníkov a zamestnancov. E, ide aj o to, aby sme predišli um, kontaktu pracovníkov s chemickými látkami. Takisto treba mať aj minimálne požiadavky, aby sme zabezpečili dobrú úroveň ochrany a zdravia e, našich zamestnancov a pracovníkov. Táto smernica udržiava e, dobrú úroveň ochrany. Návrh parlamentu vznel tak, že modely pre zdravie a ochranu nemajú byť obmedzenia, ale majú byť základnými právami, ktoré e, sa majú uplatňovať vo všetkých sektoroch e, pracovného trhu a vo všetkých typoch podnikov. Súhlasíme s tým, e, všetko to je samozrejme želateľné, ale žiaľ, keď sa pozrieme na realitu, tak vidíme, že tá sa veľmi líši od Ehm, toho, ako to naozaj funguje. Vieme, že ehm, k nehodám dochádza k tomu, že je vysoké rytmo, vysoký rytmus práce, že je málo zamestnancov a tak ďalej a že chýbajú investície do vzdelania a do prevencie. Dnes musia pracovníci pracovať za akýchkoľvek podmienok, a bezpečnostné podmienky e, sa zhoršujú, pretože sa zhoršili aj pracovné práva, kontroly, verejné investície, boj proti nedostatku práce nezamestnanosti a boj proti nehodám a úrazom pri práci. Toto všetko treba zohľadniť, pretože čoraz viac je takých zločinných aspektov v oblasti práce. Mali by sme pomáhať obetiam týchto úrazov E, všetky faktory boli ohodnotené negatívne a, ne, a najmä e, v tých krajinách, kde zločinecký program e, FMI sa aplikuje. Čiže také sú to dopady pre Európsku úniu. Ďakujem. Teraz má slovo pán Nikolescu. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea să o felicit pe colega noastră pentru calitatea... Ďakujem, pán predseda subiect atât de important legat de protecția sănătății la locul de muncă. De asemenea, îmi permit... Chcel by som poďakovať nášmu kolegovi za odvedenú prácu, pretože Teším sa, že je tu aj nový sár, komisár Andor. Možno by nás mohol informovať o tom, ako veci vyzerajú v oblasti chorôb z povolania v poľnohospodárstve z dôvodu e, používania ochranných prostriedkov na rastliny. Ďakujem, pán Andres Párea. Gracias, presidenta. La verdad es que esta directiva... Ďakujem, pani predsedníčka. E, táto smernica hovorí veľmi jasne, čo je to zdravie a ochrana pracovníkov a zamestnancov. Musíme ochraňovať tých zamestnancov, ktorí e, e, prichádzajú do kontaktu s chemickými látkami. E, bez ohľadu na to, aký veľký je podnik. Zoznam tých povolaní, ktoré sú tým dotknuté a sociálny dialog, to sú dôležité nástroje. Tento typ nariadenia sa týka vždy tých pracovníkov, ktoré e, často pracujú povedzme v textilnom priemysle alebo v inej krajine a majú náročné povolanie. Je to naozaj referenčný e, element, ktorý musíme zohľadniť. Ďakujem pani Basescu. Foarte mult, doamnă președinte, deși discutăm despre un regulament foarte tehnic, adoptarea lui va oferi o mai mare coerență cadrului legal referitor la clasificarea și etichetarea Áno, je dôležité mať koherentnosť zákonodárstva, je to dôležité pre balenie látok. Ja som e, nová mamička, čerstvá mamička a chcem povedať, že existuje veľa rizik pre tehotné ženy na pracovisku, pretože sú veľmi často v kontakte s nebezpečnými látkami, rakovinotvornými látkami a keď dôsledky nie sú hneď viditeľné, je možné, že to poškodí budúcemu dieťatku, ktoré sa narodí s chorobami. A keď aj matky koja, mladé matky sa môžu takto veľmi ľahko preniesť choroby na dieťatko, pretože imunitný systém dieťaťa nemusí byť ešte dobre vyvinutý a preto sú deti týmto rizikám mimoriadne vystavené. Preto sa má týchto 5 nariadení nevyhnutne zharmonizovať, aby bola stanovená a poskytnutá vyššia úroveň ochrany všetkým. Ďakujem teraz pán e, komisár Andor. Vážená pani predsednička, vážení poslanci, ďakujem za tieto komentáre a za túto spätnú väzbu. Komisia sa teší na to, že sa tento návrh príjme na rade a e, že sa smernica zverejní v úradnom vestníku. Som presvedčený, že toto je veľmi dôležitý príspevok k tomu, aby sme ochraňovali našich pracovníkov v Európe. Ako povedal pán Kristiansen, Úloha sociálnych partnerov je veľmi dôležitá, bola dôležitá a naďalej aj bude. E, pánovi Nikoleskovi by som povedal, že samozrejme, že je dôležité zúrazňovať úlohu špecifických sektorov, ale e, väčšinou si kladieme otázku v legislatíve, ako definovať jednotlivé rizika. Napríklad, e, kde sa vyskytujú um, elektromagnetické polia, alebo ide o výrobu a tak ďalej ale e, potrebujeme sa sústrediť na malé a stredné podniky a musíme im pomôcť, aby, splnili túto, aby aplikovali túto legislatívu bez toho, že by boli nadmerne zaťažené. Budeme určite e, pomáhať komisii v ďalšej práci na zavazení tejto legislatíve. Ďakujem a teraz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 vaikea ajantasaisesti seurata muuttuvia säädöksiä jos tietoa joutuu etsimään. tie najmodernejšie informácie a niektoré malé a stredné podniky majú problémy držať krok s najnovšími inováciami a pokrokom. Čiže som rada čo povedala, tomu, čo práve povedala komisia a pán komisár. A e, je dobré, že e, bude tu e, stránka, ktorá bude informovať stredné podniky o týchto novinkách a bude to zadarmo. A to e, sme dali aj do správy. Chceme mať e, takéto usmernenie pre malé a stredné podniky. Čiže e, naše želanie sa splnilo. Takže chcem sa za to poďakovať. Ďakujem, pani Esaja. Teraz sa diskusia skončila a hlasovať sa bude zajtra o 11.30. O predpoludním. Teraz máme jednominútové prejavy. Teraz má slovo pán Preda.